vo vzťahu k odporúčaniu výboru k EKON nevzniesť námietku e, delegovanému nariadeniu, ktoré bolo včera v úvode e, odkomunikované, nemali sme žiadne námietky v rámci 4-hodinovej lehoty. Podľa pravidla 105 odsek 6 sa toto odporúčanie považuje za schválené a bude to zverejnené v prijatých textoch zajtrajška stredy 13. decembra 2017.